snahy od QLG e nad mena členov vo výbore pre medziparlamentnú delegáciu a návrhy mien e, bo, sú zapísané v zápisnici a kým nebudú žiadne pripomienky e, predložené k tejto zápisnici a tieto návrhy na členov, tak keď nebudú vyslovené žiadne pripomienky, tak títo navrhnutí členovia sa stanú členmi. Ďalším bodom